téme. Myslíme si, že toto je skutočne nová kapitola, nová kapitola, ktorú e, budeme každoročne písať v rámci Európy. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Tým pádom by sme uzavreli túto rozpravu. Hlasovať sa o tejto správe bude zajtra na obed. A teraz by sme prešli e, k ďalšiemu bodu e, programu a to je vyhlásenie komisie v nadväznosti na výberové konanie na nového výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu a vonkajšie zastúpenie eurozóny, respektíve EÚ. Takže začneme e, tým, že dáme pánovi komisárovi Renovi slovo. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, chcem vám poďakovať za vaše dobre zacielené otázky Komisia rozhodne víta rozhodnutie výkonného výboru MMF prijaté 20. mája tohoto roka, ktorý vyjasňuje, aký má byť výberový proces pre ďalšieho riaditeľa Medzárodného menového fondu. Komisia súhlasí s tým, že tento proces výberu musí byť otvorený, transparentný a musí byť zaslúžený na, musí postavený na zásluhách daného kandidáta to by malo dať vytvoriť priestor, aby všetky členské krajiny Medzárodného menového fondu mohli súťažiť na základe svojich zásluh, berúc do vedom, na vedomie eh, rôzne aspekty. Členské štáty Európskej únie sa dohodli, že podporia najkvalifikovanejšieho kandidáta, ktorý dokáže naplniť najvyššie štandardy, ktoré sú vyžadované preto, aby dokázal daný kandidát naplniť hm, vysokú mieru zodpovednosti v veľmi dôležitej pozícii. Takýto kandidát bude musieť mať e, silnú kapacitu pre príjmanie záväzkov, zároveň musí mať silný potenciál pre moderovanie politík, dobrú znalosť medzinárodného ekonomického prostredia, finančných a menových záležitostí. Komisia podporuje túto dohodu. Zároveň komisia plne podporuje kandidatúru pani ministerky Christine Lagarde ktorá je kompetentnou a skúsenou kandidátkou, ktorá si získala vysoký rešpekt zo strany našich partnerov v medzinárodnom spoločenstve. Má nielen silné znalosti o európskej ekonomike a zároveň rozhodovaní v rámci Európskej únie, čo je už samo o sebe veľmi dôležitým predpokladom, ale zároveň má veľmi dobré skúsenosti aj v oblasti globálnej ekonomickej správy napríklad aj vďaka, ich, vďaka jej riadeniu predsed, francúzského predsedníctva e, v zoskupení G20. Dovolte mi pripomenúť, že minulý rok, keď sme dosiahli dohodu na samite G20 v Soule v Koreji o znížení európskeho zastúpenia na, e, na správnej rade MMF o dve miesta a takýmto spôsobom sa rozhodli zvýšiť zastúpenie a hlas e, nových rastúcich hospodárskych hráčov na globálnej scéne. Zníženie zastúpenia eurozóny, hoci súvisí so všeobecnou reformou MMF, nie je priamým spôsobom spojené s procesom výberu riaditeľa Medzinárodného menového fondu. Komisia zastáva názor, že to je v záujme Európy a členských štátov Európskej únie, aby sme progresívne napredovali smerom k tomu, aby Európska únia mala len jedno miesto v správnej rade, alebo teda aby tam bola zastúpená či už priamo Európska únia, alebo aby tam bol zastúpený iba jeden členský štát, a to postupným spôsobom. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, ako viete, ja som plne, sa plne zasadzujem za reformu Európskeho systému hospodárskej správy, a to tak interne, ako aj externe. Pri dosahovaní týchto cieľov je veľmi dôležité, aby sme uplatňovali overenú metódu Žána Moného. Európa je stavaná prostredníctvom konkrétneho napredovania v reálnom živote konkrétnych ľudí, krok za krokom a tým, že, a tým, že budeme prijímať tak malé ako aj veľké kroky. A teda najprv uzavrime reformu našej vnútornej hospodárskej správy, ktorá je urgentne nutná a ktorá zároveň bude výrazným krokom dopredu, hneď ako bude implementovaná a potom sa venujeme výzvam vonkajšieho zastúpenia, ktoré budú ďalším dôležitým krokom dopredu, hneď potom, ako sa nám podarí dohodnúť a implementovať vnútornú reformu. Takže robme jeden krok za druhým postupne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz vystúpia zástupcovia jednotlivých skupín v mene ľudovcov. Pani Fortman-Kohl, nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca keď eh, predchádzajúci výkonný riaditeľ Medzinárodného medového fondu eh, nastúpil do svojho úradu, bolo tu mnoho dôležitých otázok o tom, aká je relevantnosť MMF a ako vôbec funguje. Medzičasom však eh, sa náš názor veľmi výrazne zmenil, pretože počas krízy sme si uvedomili, ako veľmi sme úzko prepojení, ako veľmi sa navzájom ovplyvňujú jednotlivé ekonomiky. A zároveň v období krízy je zvykom pýtať ostatných o pomoc. A práve vtedy je e, dôležité priznať si, ako veľkú dôležitosť má Medzinárodný menový fond predovšetkým pre nás tu v Európe. A práve preto je veľmi dôležité, aby počas nadchádzajúcich rokov Medzárodný menový fond aj naďalej zohrával kľúčovú úlohu e, v otázkach, ktoré majú význam pre celosvetové hospodárske riadenie tak aby sme zabezpečili väčšiu ekonomickú stabilitu v na globálnej úrovni. Počas krízy v rámci eurozóny sme si zažili veľmi veľa bolestivých skúseností, bohužiaľ. A vy ste už spomenuli jednu z tých vecí, ktoré som chcela povedať aj ja, a síce hovor, budeme dnes hovoriť, a zároveň už hovoríme o budúcom kandidátovi na post riaditeľa Medzinárodného menového fondu. Máte pravdu, že to musí byť otvorená procedúra. Na druhej strane, my máme v Európe vynikajúcu kandidátku a práve preto som veľmi rada, že v parlamente dnes počas tejto diskusie budeme môcť vyjadriť našu jednoznačnú podporu pre európskeho kandidáta, respektíve kandidátku. V období krízy je veľmi dôležité, aby sme tam mali kohosi, E, kto má vynikajúcu kvalifikáciu a v tomto prípade Christine Lagarde má naozaj najlepšie predpoklady pre túto pozíciu. Jednak sú to charakteristiky ženskej povahy, ktoré môžu byť mimoriadne cenné v takejto situácii a okrem toho má aj iné vynikajúce kvalifikácie. Pani Lagarde má veľmi dobré skúsenosti na oboch stranách Atlantiku a Zároveň má veľmi dlhodobé skúsenosti s medzinárodnou správou hospodárskych záležitostí. Takže chceme vyjadriť našu podporu pre návrh eh, pani Christine Lagarde ako budúcej riaditeľky Medzinárodného menového fondu. Ďakujem pekne pani Fortman Kohl. Pani Perez má 4 minúty a vystúpi v mene socialistov a demokratov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Eh, ja sa pýtam, prečo ste eh, si želali urobiť toto vyhlásenie, pretože keď eh, si, som si vypočula váš príhovor, na záver ste povedali, že my sme úplne mobilizovaní reformou hospodárskej správy a otázka zastup- vonkajšieho zastúpenia eurozóny. Tomu sa budeme venovať až neskôr. Dovolte mi však e, nesúhlasiť s týmto vašim prístupom, pretože sa domnievam, že jeden z najväčších ťažkostí, ktoré čeli v súčasnosti EÚ, je práve otázka práve tohto vonkajšieho zastúpenia eurozóny. A e, veľmi dobre vidíme, ako e, táto e, menová vojna môže šmahom ruky zničiť všetky naše úsilia, ktoré sme sa snažili vyžiadať od obyvateľov eurozóny, pokiaľ ide o tieto jednotlivé suverénne dlhy. Takže my nemôžeme na jednej strane niečo veľmi vyžadovať od obyvateľov a na druhej strane sa nezaujímať o otázke ich meny, ktorá sa e, e, má práve v tejto eurozóne e, presadzovať v tomto vonkajšom rozmere. Takže dovolte mi, aby som nesúhlasila s týmto vašim prístupom. Ja viem, že je to veľmi ťažká úloha a tento Európsky parlament musí a teda už niekoľko rokov podporoval túto myšlienku, že musíme ísť smerom k vonkajšiemu zastúpeniu eurozóny a obzvlášť v rámci MMF sa to snažiť vykonať, keďže Dominik Stroskán bol, keď bol menovaný ako výkonný riaditeľ MMF, eh, nachádzali sme sa v inom eh, kontexte ako v súčasnosti, kde otázka o eh, alternancie, on sám to povedal, týchto malých a veľkých krokov nebola aktuálna, avšak táto situácia sa doznačne zmenila odvtedy ten priestor, kde zásah alebo e, reakcia MMF je veľmi rozhodujúca, je práve Európa. A práve za týmito krokmi MMF e, tu máme otázku tiež krokov veľkých investičných amerických bank, ktorá nie je e, našou vlastnou. Tiež tu vidíme e, otázku e, americkej situácie v rámci hospodárstva, ktorá môže byť legitímne prerokovaná teraz v rámci MMF. Toto všetko nám však načrtáva také oveľa komplexnejšie pozadie ako len otázka vedieť, že či to bude taký alebo taký kandidát, ktorý bude predsedať MMF. Samozrejme, že Európania by mali mať svojho zástupcu a teda snažia sa byť aktérmi v jednej z najväčších inštitúcií, ale ja si myslím, že zásadnejšou otázkou je tá, ktorú vám kladiem. E, politika, akú vlastne my politiku chceme implementovať na medzinárodnej scéne, aký je ten mandát, e, ktorý Európania musia vykonávať na medzinárodnej scéne vzhľadom na tie vnútorné aspekty, na tie vnútorné e, hospodárske aspekty a takisto aj dopadu v rámci v vnútra EÚ v rámci investícií, špekulácií, zamestnanosti. A takisto sa domnievame, že akákoľvek to už bude osoba, ktorá bude predsedať MMF, e, bude mať veľkú úlohu pred sebou. A to nezničiť tie pokroky, ktoré boli e, práve vykonané vďaka Dominikovi Stroskanovi, keď e, trošku e, pozmenil tú líniu, ktoré, ako je línia Washingtonu. Videli sme to už teraz, tu máme to pritvrdenie v rámci inštitúcií a myslím, že to by nebolo to správne nasmerovanie. A nakoniec tu máme ešte otázku MMF v rámci e, systému e OSN, to by malo byť tiež prehodnotené a Európania tiež, ak budú mať kandidáta alebo kandidátku, tak by mali toto e, spojiť s mandátom, ktorým bude poskytnutý preto, aby zavážili v svetovom riadení, ktoré bude jednou z našich najdôležitejších eh, víziev v eh, budúcnosti v rámci tejto eh, krízy, ktorú zažívajú. Ďakujem pekne pani Beres. A teraz bude mať za ALDE pán Schmidt slovo na dve minúty. Herr komisionär, i slutet av juni räknar man med att en ny chef har utsetts. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem pekne, pán komisár, za tieto odpovede, ktor, reakcie, ktoré ste nám tu poskytli a dúfam, že e, veľmi skoro budeme mať nového výkonného riaditeľa MMF, ktorý bude môcť zastupovať e, záujmy Európy. Potrebujeme takého e, generálneho riaditeľa MMF, ktorý bude poznať Európa, ktorý bude obzvlášť kompetentný v tejto krízovej situácii odvetví alebo v rámci tejto hospodárskej e, krízy. Drahí kolegovia, ako mnohí z vás, takisto aj ja e, stojím za kandidatúrou pani Lagarde, pretože je mimoriadne kompetentná. Ale e, tiež sa domývam, že môže podporovať s istým počtom členských štátov a takisto s podporou Európskej komisie. Ak eh, ja by som teda eh, bol radšej, keby sme mali spoločný postup eh, bolo by to veľmi užitočné kvôli zachovaniu reputácie Európy vonok. konkrétne teraz myslím na Lisabonskú zmluvu. Prečo ste nevyužili ustanovenia eh, Lisabonskej zmluvy, článok 38 v tomto prípade. Domnievam sa, že by to bolo vhodnejšie eh, v takejto eh, veľmi ťažkej dobe, tak ako to povedala kolegyňa, ktorá bola mojou predrečiničkou MMF, musí určite byť reformovaný a malý krok už bol vykonaný týmto smerom. Možno, že Eh, zastúpenie Európskej únie v rámci MMF by malo tiež eh, si toto premyslieť. My uznávame, že eh, MMF zohráva kľúčovú úlohu na medzinárodnej scéne a radi by sme si želali, keby Európska únia zohrala úlohu v tomto novom medzinárodnom poriadku a aby EU hlasne sa ozvala na medzinárodnej scéne. Ďakujem pekne. Pani Swinburne, dve minúty za ECF. V dnešných neistých hospodárskych podmienkach je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby globálne inštitúcie zabezpečili finančnú a ekonomickú stabilitu a zároveň mnohé krajiny na celom svete závisia od takéto stability. Nemôžeme robiť len symbolické politické vyhlásenia. Medzinárodný menový fond nie je symbol, ale fungujúca inštitúcia, ktorá potrebuje koho si na čele, ktorý bude mať silné a dobré porozumenie finančných trhov, nevyhnutné zručnosti, ktoré by získal riadením veľkej ekonomiky a zároveň schopnosť komunikovať dôležité rozhodnutia všeobecnej verejnosti. Sila Kristin Lagarde nie je v tom, že je Európanka, ale v tom, že je mimoriadne kompetentný jedinec, ktorý preukazuje vynikajúce vynikajúce líderské schopnosti v rámci celého obdobia krízy. Primárnou úlohou MMF je robiť v oblasti štruktúrálnych reformných balíkov, ktoré majú sprevádzať distribúciu e, finančných balíkov jednotlivým štátom, ktoré sú v krízi. Christine Lagarde ukázala, že dokáže dosahovať veľmi komplexné dohody pri kontroverzných témach, dokáže, dokáže spájať kontroverzné strany a dosahovať efektívne riešenia pri vážnych sporoch. Nemôžeme byť e, zablokovaní v súčasnej z eurozóne a v kríze, ktoré sa nachádza a musím sa pozerať do budúcnosti. Christine Lagarde má nevyhnutné schopnosti a zároveň kapacity preto, aby viedla MMF v období ekonomickej krízy a zároveň dokáže vytvoriť priestor preto, aby MMF potvrdilo svoju relevanciu pre budúce generácie. Keď sa dotkneme otázky zastúpenia eurozóny v medzárodných inštitúciách, keďže finančné trhy nerešpektujú národné hranice, je veľmi dôležité, aby globálne inštitúcie pracovali efektívne tak, aby koordinovali rozumným spôsobom národné politiky. Hoci predsadzujem väčšiu mieru koordinácie, efektivity a prepájanie jednotlivých politík, aby sme sa pre- vyhýbali regulačným medzerám, Európska únia nemôže stratiť svoj výrazný hlas v medzárodných inštitúciách. Kríza poukázala, aké veľké rozdiely sú medzi jednotlivými ekonomikami EÚ a to aj v rámci eurozóny. Nemusíme ani hovoriť o rozdieloch medzi krajinami eurozóny a tými, ktorí v eurozóne nie sú. Všetky krajiny boli postihnuté odlišným spôsobom. Každá krajina má inú skúsenosť. Jeden hlas nie je tak silný ako celá skupina hlasov, ktoré spieva v harmónii. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. A teraz sa v mene skupiny zelených vystúpi pán Lamberts. Nech sa páči. Pardon, 2,5 minúty máte. Drahí kolegovia, pán komisár, štyri poznámky. Najprv by som chcel prevzať eh, Ole, eh, slova Ole Šmita, aby sme hovorili o tomto postupe. Domnievam sa, že pre takýto dôležitý post, eh, ako je výkonný riaditeľ MMF, keď niekedy myslíme na tú energiu, ktorú vkladáme do toho, aby sme našli takéhoto manažera tretej úrovne pre podniku, tak myslím si, že to, čo sa tu snažíme dosiahnuť, je naozaj nedostatočne neprofesionálne, pretože nemáme tu otvorenú, nemáme tu otvorenú transparentnú procedúru na jasných pravidlách, tak ako my chceme eh, zabezpečiť to, aby naše hlavy eh, eh, štátová vláda vlád eh, vybrali toho a toho. Myslím si, že toto neposilňuje dôveryhodnosť Európy a po tej epizóde Dominika Stroskana tak Európa si nemôže dovoliť, aby, zamýšľala len tak na, aby sa zamýšľala len tak na polovi nad kandidátkou. Myslím, že znovu je to príležitosť, ktorú sme nevyužili, takže nebudem sa k tomu vrácať, ale domnievam sa, že by sme sa mali skôr vybrať cestou koordinovanejšieho prístupu. A teraz teraz sa chcem vrátiť k poznámke pani Svinbor. Myslím, že by sme mali prestať, alebo mali by sme už eh, otvorene reagovať na to, čo povedala pani eh, Svinbor, alebo Ferry, pán eh, Ferry, že bude sa k tomu vyjadrovať ako roz ako e, odstraniť tieto ilúzie ohľadom medzinárodných e, e, záležitostí. Pani Swinburne už hovorila o tom harmonickom hlasom. Vy veľmi dobre viete, že to nie je takto, že takto to nefunguje, pretože keď nedosiahnete niečo, čo je na úrovni Federácie štátov, tak nebudete mať taký hlas, ktorý bude harmonicky spievať, pretože každý má svojich voličov. Takto to vlastne funguje a predstavte si pán Ferridge alebo pani Swinburne, že budete brániť tzv. svoju suverenitu Veľkej Británie a to znam, e, platí pre všetky e, štáty, ako aj e, pre malé, ako môj štát alebo veľké, ako je Nemecko, Veľká Británia alebo Francúzsko a ak sa si myslíte, že niečo dosiahnete na planete, tak <laughs> myslím si, že vôbec si neuvedomujete, kde je sever. A ďalej teda tu máme ešte e, prístup e, Európskej únie v rámci e, krízy. Pán komisár, myslím si, že vo všetkých diskusiách, ktoré máme v rámci trojky s jednotlivými členskými štátmi, nakoniec je to MMF, ktorý teraz a po tom, čo to my zelení sme povedali v MMF 80. a 90. rokov, je a Európska centrálna banka sú tí, ktorí najhoršie vychádzajú z týchto podmienok. Nemôžeme si dovoliť a ja nemôžem eh, pochopiť, ako eh, Európania, neviem, ako vy môžete pokračovať týmto smerom. Klute, echi to logo, ja a teraz má slovo pán Klute na minútu a pol. Eh, vystúpi v mene konfederovanej skupiny Európskej lavice. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, vážení kolegovia. Nede tu o osobu, ale ide tu v podstate o spôsob, ako sa bude takáto osoba voliť. Samozrejme, že keď človek sa pozrie na internet a vlastne e, hľadá, e, tak nájde vlastne jedinú odpoveď, e, že, a síce, že vlastne Európa a USA sa majú podeliť o túto vedúcu funkciu. To znamená, že tieto najsilnejšie ekonomické, najsilnejšie zoskupenia v podstate eh, by eh, mali eh, mať rozhodujúce slovo. Toto nie je centralizmus, ale to je niečo, čo nemôžeme jednoducho akceptovať. Pokiaľ ide o odstúpenie Dominika Štrauskána, Mali by sme to vnímať tak, že je to vlastne možnosť zmeniť isté veci a naozaj by to sa to malo robiť transparentným spôsobom a tak ako to požadovali v poslednom čase niektoré mimovládne organizácie. Samozrejme, že tam ide o kombináciu množstva hlasov a, a aj samozrejme podielov v rámci Medzinárodného menového fondu. Pretože bohužiaľ v poslednom čase to vlastne boli len tie väčšie krajiny, ktoré tam mali nejaké slovo. Samozrejme, že e, by sme mali vlastne prikročiť k istým e, zmenám e, na globálnej úrovni, pretože aj tie menšie a rozvojové krajiny by mohli mať veľmi dobré skúsenosti v nadväznosti na MMF. A toto musíme robiť, aby sme zabránili nerovnosti, nerovnováhe a chudobe. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán Faráš. Vážený pán komisár Ren, pozeral som sa na, na chartu MMF a je to, čo sa možno prekvapí. Hovoríme to, že má podporovať samozrejme rast, rovnováhu, stabilitu, vyvažovať nerovnováhu a má pomáhať krajinám, ktoré sú v problémoch. Okrem iného teda tým, že im poskytujú finančné prostriedky a mobilizujú efektívnu devalváciu. Nikdy sa tu nehovorí, že Medzárodný menový fond tu je preto, aby presadzoval politické experimenty. A mnohými spôsobmi je to práve čo robil Dominik Strauss-Kahn. On využíval eh, MMF na to, aby vykupoval a zároveň podporoval zlyhávajúci európsky finančný projekt eurozóny. A v takomto smere bol veľmi slabý kandidát. A vy to chcete vyriešiť tým, že schválime Christine Lagarde, ktorá je ďalším členom politickej európskej elity, ďalší eurofanatik, kto si, kto je presvedčený o tom, že musíme zachraňovať tento europrojekt ktorý je zúfalý. A ja som presvedčený, že práve tým, že má takéto záujmy, je vysoko nekvalitnou kandidátkou. Je to ako keby my sme chceli niekoho katapultovať. A my sme tu ako podporný mechanizmus pre euro. My povieme, že MMF je podporný mechanizmus pre eurozónu a nebudú to len daňové poplatky e, celej Európy, ale celý svet bude teraz pomáhať zachraňovať euro. Tak, ako sa rozširuje grécky problém do ďalších krajín som presvedčený, že akýmsi spôsobom ju tam možno budete potrebovať. Pretože nie len, že Grécko pôjde e, do bankrotu, a budeme musieť mať ďalšie štvrtý bankrot v Európe, ale ako sme už varovali toto zhromaždenie, samotná validita Európskej centrálnej banky už čoskoro bude vážnym spôsobom spochybnená je to cesta, ktorou sa nemôžete uberať do budúcnosti. Nemôžete kupovať svoj vlastný dlh. Dostali sme sa ale do situácie, kde za niekoľko týždňov budeme vidieť, že tento jednoduchý problém sa nedá ako si vyriešiť. A práve preto vaša dobrá kamarátka Christine Lagarde nás bude zachraňovať z MMF. Som presvedčený, že to je veľmi zlá voľba. Medzárodná komunita v istom momente vám povie, že už má toho pokrk a možno to ešte nie je ten správny moment, ku ktorému nerozperi. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Fervič. A teraz sa posunieme ďalej k ďalším rečníkom, ktorí vystúpia podľa zoznamu a začneme pánom Gozesom. Nech sa páči. Merci, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisára, drahí kolegovia. E, takisto sa chcem e, vyjadriť e, aj v mene pána Lulinga a ďalšieho kolegu, ale nevyužijem celý svoj rečnícky čas. Chcem len pripomenúť, ako každý tu víta vlastne výberové konanie nového výkonného riaditeľa MMF, že to už sa začalo, je dôležité. Európska únia vyjadrila jednotné a silné sa stanovisko, ktoré bude odrazom vôle členských štátov, takisto komisie a vy tu zasled, ju zastupujete, pán komisár. Okrem pána Faraža myslím si, že všetci chceme tvrdo bojovať za, toto, za to, že rovnováha, ktorá bola vytvorená medzi EU a a USA bola eh, eh, eh, pri pridelovaní posta výkonného riaditeľa MMF a Európskej centrálnej banky, medzinárodnej e, banky e, dodržaná. Myslím, že toto je najdôležitejšie zo všetko, aby sme mali e, čo najväčší dosah na prijemanie rozhodnutí na pôde MMF a preto je potrebné pokračovať v reforme, ktorá bola započatá v tejto medzinárodnej inštitúcie, obzvlášť v tej, ktorú ste pripomnuli vy, pán komisár. Avšak je možno ešte čoskoro, aby sme radikálne zmenili tie nerovnováhy, ktoré sa týkajú práve tých príslušených jednotlivých eh, finančných príspevkov jednotlivých členských štátov. Jeden jediný európsky kandidát, ktorý by spustil ozajstnú e, kampaň, ktorý by bol zastupcom e, všetkých členských štátov, ktorý bude, e, bude mať tie kvality, ktoré sú od neho požadované, ktorý bude mať politické skúsenosti, takisto aj odbornú skúsenosť na medzinárodnej scéne, je v súlade s tým, čo sa očakáva od výkonného riaditeľa MMF, tak ako sme to povedali, malo by to byť na základe dohody, malo by to byť efektívne. V tomto období, kedy táto inštitúcia bude zohrávať dôležitú úlohu, aby sme e, ukončili voluntarizmus, aby sme nastolili hospodárskú a finančnú rovnovahu. Naša únia e, urobí všetko potrebné preto, aby e, dosiahla menovanie pani Lagarde ako za výkonnú riaditeľku MMF. Ďakujem pekne, pán Gozes. A teraz nasledujúcim rečníkom je pán Skikluna, ale keďže nie je prítomný, tak namiesto neho sa vyjadrí pani Beres, ktorá je súčasťou tej istej politickej frakcie. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, keď domnievam sa, že v tomto diskusii je naozaj niečo veľmi paradoxné, pretože E, v skutočnosti medzi Svetovou bankou a MMF e, je potrebné hlavne, aby sa nič nezmenilo. My, Európania, e, sa snažíme o to, aby tento systém fungoval a tento systém nebude fungovať, keď e, budú e, tu sem a tam e, vykúkať takéto záležitosti. Musíme si naozaj položiť otázku ohľadom dynamiky a perspektívy tohto systému. Podľa mňa je paradoxné, že vtedy, kedy mobilizujeme naliehavo Eh, všetky svoje snahy, aby sme jedného Európana dostali na čelo MMF. Eh, nesnažíme sa byť príkladní ako Európania, aby sme povedali, pán komisár, že eh, je to etapa vlastne aj dôležitá pre vonkajšie zastúpenie eurozóny. Prečo tak horlivo sa snažíte tu dezignovať Európana a prečo sa nevenujete nasledujúcej etape, ktorú hovoríte, že nie je najdôležitejšia alebo urgentná a že to je úloha do budúcnosti. Ak chceme tento systém dodržať, tak tak musíme byť naozaj príkladní, transparentní a dokázať to, že toto môže fungovať aj e, do budúcnosti. Takže pretože e, ja si myslím, že na úrovni svetového riadenia MMF má určite kľúčovú úlohu avšak nie len voči európskemu dlhu a e, situácii jednotlivých e, členských štátov, ktoré sú v ťažkostiach, ale úlohou MMF e, je aj niečo iné, okrem teda ekonomickej stability, prispieť k náprave práve týchto nerovnováh, tejto nerovnováhy, ktorá bola spôsobená hospodárskou krízou. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť toto správne riadenie, ktoré vôbec vy nespomínate pri E, takej alebo takej kandidatúry. Myslím si, že nás socialistov práve toto zaujíma, aby MMF bolo užitočné e, v tejto úlohe v rámci svetového riadenia, aby napravilo tieto nerovnováhy, ktoré e, viedli k spusteniu tejto krízy. Ďakujem pekne. Pani Beres, a teraz má slovo pán Le Jarik. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Ja, tak ako ďalší kolegovia, určite, že nech Chcem zamietať, že aká veľmi dôležitá je úloha výkonného riaditeľa MMV, avšak čo je najdôležitejšie pre obyvateľstvo vedieť, akú úlohu e, bude zohrávať táto inštitúcia, aby im pomohla dostať sa z vážnej hospodárskej a finančnej, rozpočtovej a menovej súčasnej krízy. MMF, MMF potrebuje oveľa viacej demokracie, pokiaľ ide o jeho vstup v rámci vzdelania a tak ďalej. Myslím si, že toto je dôležité ďalej. Pokiaľ ide právo hlasovania vynerajúcich sa štátov, toto je tiež dôležité. MMF musí byť naozaj nástrojom proti špekuláciám jednotlivých krajín. Musí to byť efektívny nástroj pre správne riadenie hospodárstva, takisto v boji proti daňovým rajom a táto inštitúcia by mala e, priniesť e, veľký nový e, projekt spoločnej svetovej meny pre spoluprácu na miesto Um, urputnej uh, hospodárskej súťaži. Um, tie banky by mali už prestať sa napchávať uh, a uh, získavať peniaze na úkor ľudí. Ďakujem pekne, pán Iarik. A nasledujúcim rečníkom bude pán Langen, ale ten nie je prítomný. Takže odozdávam slovo pani Tund und Hohenstein. Dve minúty. Dziękuję pani przewodnicząca jest, že... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, za slovo. Je nesprávne, že hovoríme o e, Medzinárodnom menovom fonde len v kontexte škandálu okolo pána Štraskána, pretože prestíž tejto inštitúcie e, je ohrozená a práve tak je ohrozená aj prestíž Európy. A ak e, e, budeme ochotní tolerovať isté praktiky, tak e, môžeme povedať, že v podstate práve vďaka tomu, že sa isté veci tolerovali, vypukol tento škandál. Teraz budeme musieť naozaj navrhnúť patričného kandidáta na e, túto funkciu výkonného riaditeľa MMF. Musí e, to byť dôveryhodný kandidát, pretože e, dôveryhodnosť tejto osoby je veľmi dôležitá. Pani Legard je považovaná zo strany Financial Times za skutočne človeka, ktorý má patričné e, vlohy a bola práve z toho dôvodu vlastne vymenovaná za ministerku. V čase ekonomickej a finančnej krízy zohráva <clears throat> Medzinárodný menový fond veľmi významnú úlohu a práve preto v podstate by e, mala e, byť, mal byť Európan človekom, ktorý bude stáť na jeho čele. E, kompetencie, e, schopnosti, znalosti, vedomosti pani Legard e, skutočne sú veľkou zárukou. Takisto jej skúsenosti, ktoré získala v rámci Európskej únie, sú veľmi cenné. A ona samozrejme nezabudne na európske záujmy. Ona takisto povedala, že ak bude vymenovaná do tejto funkcie, naozaj všetko úsilie venuje tejto práci a samozrejme chcem počiarknúť ešte aj ďalšiu vec, že je to žena. Ďakujem veľmi pekne, pani Tun. A teraz pristúpime ku Catch the Eye. Mám len dvoch kolegov eh, na zozname. Prvým je pán Farela. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o e, voľbu e, e, výkonného riaditeľa MMF a vonkajšie zastúpenie eurozóny. To nemôžeme od seba oddeliť, pretože táto kríza sa stále prehlbuje. Zmeny, ktoré prebiehajú v mnohých vedúcich inštitúciách tohto systému, práve sú vlastne dôsledkom toho, že ide o to, že narážajú do seba isté záujmy rôznych skupín. Ide tu vlastne o istú vojnu, ktorá tu e, prebieha v nadväznosti na boj, pokiaľ ide o to, ktorá mena bude vlastne tou nadradenou, či to bude dolár alebo euro. A nemôžeme samozrejme zabúdať na zodpovednosť a záväzky, e, ktorú na seba prevzala sociálna demokracia a liberáli. Ale toto je proces, ktorý e, nemôžeme v podstate iným spôsobom úspešne zakončiť len tým, že v podstate budeme musieť istým spôsobom presadzovať isté zmeny a nechceli by sme v podstate neokolonializmus e, zažiť. Pán Ferreira, e, ďakujem za slovo. Pán komisár, zdá sa, že 21. storočie bude charakterizované bojom medzi politickými mocami politickou mocou a mocou finančných inštitúcií. Sú súčasťou tých krajín, ktorým vlastne vládnu e, finančné inštitúcie. A občania týchto krajín pracujú, trpia a ich, os, o ich osude sa rozhoduje v, e, v dôsledku toho, čo sa deje na trhu. Pani Lagarde je skutočne veľmi slušnou kandidátkou za Európsku úniu. Má patričné množstvo expertných znalostí a pre Vyjavila sa veľmi dobre počas tohto obdobia finančnej krízy a myslím si, že bude skutočne veľmi vhodnou zástupkyňou európskej ekonomiky, pokiaľ ide o celosvetové finančné riadenie a vedenie. Pán Rubik, nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Chcel by som požiadať technika, keby láskavo opravil môj mikrofón, pretože nefunguje. Chcel by som napriek tomu povedal, že je veľmi dôležité, aby eh, sa dostala pani Lagarde naozaj do tejto funkcie, pretože ona vo Francúzsku celkom jasne dokázala, že rozumie veciam, že skutočne podporuje aj stredne veľké a malé podniky, že vie vynikajúco pracovať a podáva vynikajúce výsledky a skutočne je takou silou, ktorá sa stará o to, aby bolo ľuďom naozaj lepšie a aby sa aj niečo dosiahlo a dokázalo. A práve z toho dôvodu vlastne reforma MMF je e, absolútnou prioritou. Myslím si, že musíme naozaj si uvedomiť, že práve tie krajiny, ktoré majú finančné e, problémy, vlastne e, musia v podstate si uvedomiť, že Európska únia sa naozaj snaží tieto problémy, ktoré nastali, na, naozaj vyriešiť. Ďakujem vám. Pani Figueredo, jedna minúta, ďakujem pekne. Eh, táto eh, eh, diskusia eh, sa nezameriava na tie najdôležitejšie úlohy. Je to jedna veľmi dôležitá tý problém vnútorného kapitalizmu a takisto aj finančných trhov, ktoré kontrolujú naše financie a ktoré nám chcú nariadovať svoje kroky vlastným krajinám a ktoré chcú pokračovať v prehlbovaní týchto nerovností a ktorí naburávajú základné e, práva pracujúcich a zhoršujú ešte chudobu a takisto aj zhoršujú sociálnu e, vylúčenosť na medzinárodnej úrovni e, voči chudobným krajinám, voči krajinám na ceste rozvoja, takisto aj tu v Európe. O tomto hovoríme, preto je dôležité, aby Európska komisia mala silný e, rozhodný postoj, aby zmenila túto situáciu, aby ukončila e, daňové raje a takisto e, začala, a začala kontrolovať finančné trhy, aby skončila s týmto nerovnováhou a s týmto zneužívaním. Ďakujem pekne. A teraz, pán komisár, máte slovo, aby ste uzavreli túto diskusiu. You have the floor, Mr. Eh, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, vážení poslanci. Dovolte mi v prvom rade poďakovať vám za naozaj veľmi vecnú diskusiu. Som presvedčený, že medzi nami je široký koncenzus, možno nie úplne plný, ale široký koncenzus ohľadom výberového procesu pre ďalšieho výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu, ktorý má byť čoskoro otvorený. Je dôležité, aby bol postavený na zásluhách, transparentný a otvorený všetkým. Rovnako vidím, že tu je opäť široká, aj keď neplná podpora pre kandidatúru pani Lagarde, ktorá už bola podporená jednotlivými členskými štátmi Európskej únie a komisiou ako vhodná kandidátka na post výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu. Chcem povedať eh, tri základné veci ako odpoveď na to, čo zaznelo v diskusii. V prvom rade, Definitívne MMF zohral veľmi dôležitú úlohu pri spolupráci medzi Európskou úniou a ďalšími partnermi pri prekonávaní dlhovej krízy v jednotlivých štátoch Európskej únii. V tomto smere Dominik Štroskán urobil veľmi výrazný príspevok ako riadeci ako riaditeľ Medzárodného fondu. Hoci ešte stále čelíme istým turbulenciám eh, v niektorých sektoroch eh, štátnych dlhov, v prípade niektorých krajín, dokázali sme obmedziť rozsah tejto krízy a zároveň zachovať tempo hospodárskeho rastu v Európe. A to bolo kľúčové. Samozrejme, táto práca musí ďalej pokračovať. A ešte stále nás čaká mnoho dôležitých a vážnych rozhodnutí, ktoré musíme prijať. Okrem iného aj teraz, koncom júna. Dovolte mi ale pripomenúť, že nedošlo k žiadnej katastrofe formátu Lehman Brothers na európskej pôde a musíme zabezpečiť, aby žiadny ďalší nový Lehman Brothers v Európe ani neboli. To by malo fatálne dôsledky pre hospodársky rast a zlepšovanie zamestnanosti v celej Európe. Po druhé, mali sme veľmi dobrú spoluprácu medzi komisiou, Európskou centrálnou bankou a Medzárodným menovým fondom ktorá možno nebola úplne zrejma hneď do začiatku, keď sa to spustilo pred rokom, rokom a pol, najmä v oblasti tzv. hasenia požiarov na finančných trhoch. Každá z týchto troch inštitúcií má svoje vlastné pravidlá, svoju vlastnú filozofiu a zároveň svoju vlastnú nezávislosť. Možno to nebolo úplne zrejme, ale dokázali sme veľmi efektívne pracovať, tak aby sme prekonali tieto rozdiely. Na druhej strane si dovolím povedať, že akýsi pragmatický pocit vyhýbaniu sa kríze a riešenia krizicovej situácie nám pomohol túto situáciu vyriešiť, obmedziť rozsah dlhovej krízy a zároveň zachrániť tempo hospodárskeho rastu. Po tretie, súhlasím s tým, že je dôležité, aby sme reformovali naše vonkajšie zastúpenie. Ako som už hovoril vo svojom úvodnom vystúpení, pred nami je naozaj veľmi dôležitá úloha pri ukončení procesu vnútornej hospodárskej reformy. A práve teraz sme tesne pred ukončením. Pevne verím, že sa nám to podarí dosiahnuť ešte počas júna, pred letnou prestávkou. Je to veľmi dôležité pre vonkajšiu dôveryhodnosť Európskej únie v tomto období krízy. A preto urobme maximum, aby sme zabezpečili, že sa nám podarí naplniť tieto nevyhnutné reformy európskeho systému hospodárskeho riadenia. V dlhodobom merítku je našim cieľom zabezpečenie jedného miesta minimálne teda pre eurozónu. V krátkodobom horizonte je dôležité, aby sme mali lepšie praktické a pragmatické formáty koordinácie medzi politickým zastupovaním členských štátov, ktoré sú, či už sú na G20 alebo v G7 alebo v MMF Dovolte mi povedať, že máme tu celú radu mnohých konkrétnych zlepšení v tomto smere a navrhujem ďalšie, tak aby členské štáty, ktoré sú zastúpené na týchto formátoch, či už je to G20, MMF alebo G7, aby tieto štáty e, zabezpečovali presadzovanie spoločných cieľov a zároveň, aby spolupracovali, aby sme hrali podľa jedných nôd a nie vystupovali v rôznych, v rôznych intenciách. Máme naozaj veľa vecí pred sebou, musíme to prediskutovať v rámci širokej debaty, ale ako som už hovoril, uzavrieme najprv reformu vnútorného riadenia hospodárstva a potom prejdeme k druhej fáze. A to je zlepšenie nášho vonkajšieho zastúpenia, pretože vplyv rastúcich ekonomik na globálnej škále e, je veľmi evidentný a Európska únia musí brániť záujmy svojich občanov a práve v tomto smere je nevyhnutné, aby sme boli zjednotenejší a to nám pomôže presadzovať naše záujmy na globálnej scéne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, tým môžeme ukončiť túto diskusiu a prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Na programe, ktorý je celkom odlišný, je to správa pána Oldyho, ktorá hovorí o 7.